teraz e, program rokovania e, konferencia e, predsedov 18. marca podľa článku 148 schválila program rokovania. A teraz by som chcel predložiť tento návrh pozmenenia definitívnej podoby programu rokovania na dnešok e, streda vyhlásenie e, komisie o e, viacročnom programe Európskej agentúry pre základné práva na obdobie 2018 až 2022. Toto bude nahradené vyhlásením Rady a komisie pod rovnakým názvom. Sú nejaké námietky, takže takto pozmeníme program rokovania štvrtok eh, eh, eh, zajtra budeme rokovať o správe Autala a budeme hlasovať o priebehu štvrtka. Takže program rokovania je schválený s týmto, s týmto pozmenením. A takto môžeme považovať program rokovania za